vysvetlenia rady a komisie o účinnosti existujúcich opatrení proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí s ohľadom na nedávne odhalenia e, panamských dokumentov. A pani ministerka Henes Plašár má teraz slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení poslanci a poslanky, pokiaľ ide o panamské dokumenty, chcela by som začať tým, že poviem, že uh, toto všetko e, znova dokazuje, že musíme e, naďalej bojovať proti daňovým únikom praniu špinavých peňazí. Je však príliš skoro na to, aby sme mali hotovú analýzu panamských dokumentov, ale tak ako vy všetci, aj my kúmame dôsledky, ktoré sa vyplývajú národné vlády ohlasili vyšetrovanie. Keď budeme hovoriť o tom, čo môže urobiť EÚ, tak budeme odlišovať daňové aspekty na jednej strane a e, boj proti praniu špinavých peniaz na druhej strane. Pokiaľ ide o daňové aspekty, musíme urobiť dve veci. Musíme zlepšiť prístup k informáciám a po druhé musíme mať opatrenia, ktoré e, umožnia napraviť e, prípady daňových podvodov. E, balík, ktorý bol prezentovaný e, v januári, poskytuje dôležitú bázu pre boj proti daňovým únikom. Žiadame prístup k informáciám na základe noriem, existujúcich noriem a OECD prispela k týmto normám. V posledných rokoch sa dosiahol významný pokrok, ale nie všetci medzinárodní hráči sa e, plne angažovali e, v tomto boji proti daňovým únikom. Aby sme e, zabezpečili účinnú daňovú transparentnosť, potrebujeme, aby s nami spolupracoval každý. A EÚ ako veľký medzinárodný hráč musí prehovoriť jedným hlasom a musí prijať normy, ktorý, ktoré prijala väčšina. Samotná EÚ sa angažuje v oblasti výmeny informácií. My sme dokonca zašli ďalej, ako sú normy OECD a mnohí z nás e, sú ďaleko vpredu, čo je veľmi dobre. My sme prijali smernicu administratívnej spolupráci, ktorá bola nedávno doplnená tak, aby e, obsahovala aj e, výmenu informácií o daňových aspektoch tak ako to bolo v balíku komisie o boji proti daňovým podvodom. E, veľmi by som uvítala, keby Európsky parlament e, prijal čo najskôr e, stanovisko v tejto otázke. Ale samozrejme, tu nemôžeme zostať stáť. Komisia dnes prijala návrh o správach jednotlivých krajín o zvýšenej transparentnosti a samozrejme tieto správy dostanú plnú pozornosť rady. Predsedníctvo by chcelo dosiahnuť čo najrychlejší pokrok v otázke tohto návrhu. Pokiaľ ide o odhalenia, chcela by som hovoriť o tom, čo by sme mohli robiť nad rámec toho, aby sme si iba vymieniali informácie, aby sme e, sa vyhli a zabránili daňovým únikom, podvodom a praniu špinavých peňazí. V januári e, bola pripraven, bolo pripravené oznámenie e, o balíku pre boj e, proti daňovým podvodom a praní špinových peňazí. A tam sa hovorilo aj o tom, ako e, reagovať na tretie krajiny, ktoré odmietajú poskytovať takéto informácie. Predsedníctvo navrhuje, aby sme rýchlo e, postupili vpred aj vzhľadom na odhalenia panamských dokumentov. Je to návrh smernice, ktorý bojuje proti daňovým únikom podvodom, ktorý sa momentálne skúma. Niektoré tie pravidlá, ktoré e, sú uvedené v návrhu smernice, by mohli byť užitočné aj vzhľadom na to, že hovoríme aj o e, istých formách e, legálnych daňových únikov. Preto je veľmi dôležité, čo najskôr pôsobí pred týmto návrhom smernice. Predsedníctvo sa pokusí v tomto poroku dosiahnuť pokrok s touto smernicou a dúfam, že sa môžeme spolahnúť na vás, teda na parlament. No a nakoniec by som chcela upozorniť na prácu skupiny pre um, COMEC, Eh, ktorá eh, úspešne pracuje eh, vo Švajčiarsku a komisia pokračuje v dialogu s Lichtensteinskom mene tejto skupiny a takisto aj s inými krajinami, ktoré by tiež mali byť v budúcnosti zapojené do tejto činnosti. Pán predseda, Eh, dovolte teraz, aby som rýchlo prešla k praniu špinových peňazí. Táto otázka, ktorá eh, úzko súvisí s financovaním terorizmu, sa tiež nachádza veľmi vysoko na našej agente. Vo februári eh, v reakcii na boj komisie Eh, proti eh, praniu špinových peňazí. Eh, rada prišla rýchlo s niekoľkými opatreniami, ktoré by mali prispieť k boju proti financovaniu terorizmu a praniu špinových peňazí. Chcela by som ešte podať, čo je pre nás dnes veľmi relevantné. Ministri zdôraznili, že je potrebné napraviť strategické nedostatky v spolupráci s tretimi krajinami v oblasti prania špinových peniazí a financovania terorizmu. Ako viete, podľa štvrtej smernice o eh, boju proti praní špinavých peniazí členské štáty musia plne stanovené opatrenie o finančných tokoch, eh, ktoré sa eh, týkajú konkrétnych krajín na zoznamu. V februári sme žiadali o to, aby tento proces identifikácie bol uzavretý do 1. mája, ale tu sme v rukách komisie. Vieme, že komisia Ehm, pozná naliehavosť e, tejto témy a dúfame, že aj Európsky parlament nás v tomto smere podporí. Ďalej po druhé, ministri zdôrazňujú význam urýchlenia implementácie balíka o boju proti praniu špinavých peňazí, ktorý parlament rada schválili minulý rok. Našim spoločným cieľom je snažiť sa uzavretie tohto procesu do konca tohto roka. Ďalej po tretie, Snažíme sa e, nadalej vylepšovať spoluprácu informácií medzi členskými štátmi a ich jednotkami o finančných spravodajských informáciách. Chceme, aby sa do júna dosiahli konkrétne zlepšenia v štvrtej smernici o boji proti praniu špinavých peniaz. Ďalej sme požiadali komisiu, aby preskúmala možnosti zaviesť obmedzenia k vysokým platbám hotovosti a tiež, aby spolu s Centrálnou bankou zvážili, či by nebolo vhodné zaviesť potrebné opatrenia ktoré sa budú vzťahovať e, na bankovky vysoké hodnoty, ako napríklad na 500 eur bankovku. Ako viete, smernica o boji proti praniu špinavých peniazí je veľmi nedávno schválená a ešte stále ju členské štáty plne miere netransponovali. Už teraz sa však ukazuje, že cieľené zmeny budú v nej potrebné napríklad s cieľom zlepšiť prístup k informáciám, k informáciám o bankových účtoch, o platbách, ďalej e, zoznam e, tretich krajín, ktoré sú vysokorizikové a tiež spracovanie konkrétnych eh, mien zahraničných ekonomik, Celkom iste aj Európsky parlament sa bude týmto opätovne zaoberať. Viem, že pranie špinavej peniazy a financovanie terorizmu je tiež vysoko na medzinárodnom zozname priorít, najmä eh, v činnosti pracovnej skupiny, ale tiež eh, na úrovni iných medzinárodných grémií, predsedníctvo sa rozhodlo, že zaradí zverejnenie dokumentov s panami 22. apríla na zasadnutí neformálnej rady ECOFIN, kde bude prizvaná aj komisia, aby politicky zareagovala a poskytla prehľad iniciatív o boji proti praniu špinavých peňazí a daňovým podvodom. Ministri a tiež guvernéri e, centrálnych bankov budú poverený vyvinenci informácie a na túto diskusiu sa ja mimoriadne teším. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme, pani ministerka. Teraz dostáva slovo v mene komisie pána Moskovici, nech sa páči. Pán predseda, pani e, zástupkynia rady, pani ministerka, dámy poslankyne a páni poslanci, e, škandál Panama Papers E, dáva novú legitímnosť nášmu programu boja proti e, daňovým únikom a praniu špinavých peňazí. Ak ešte niekto potrebuje dôkazov význame našej spoločnej práce v tejto oblasti, tak teraz e, už je to jasné prostredníctvom tejto našej vynikajúcej práce médií. pokiaľ, keby nebolo tých opatrení transparentnosti a dobrých E, bankových zvykov, ktoré my už dlho hlásame, tak e, toto skrývanie e, fondov by nebolo také kolosálne. A ja zdieľam to, že toto je nielen pochopiteľné, ale aj naozaj zdravé vzhľadom na túto, tento obrovský rozsah a škodlivosť týchto odhalení občania nemôžu ani pochopiť, ani akceptovať tieto praktiky. A, a vlastne to, sú peň, to, to je akoby krádež. A my teraz um, musíme transformovať to, čo my cítime. My sme verejne E, znechutení, ale musíme prijať konkrétne činy a využiť túto e, príležitosť na to, aby sme využili tieto odhalenia, lebo teraz máme politickú šancu a politickú povinnosť čeliť rozhodným spôsobom daňovým únikom, e, podvodom, rôznym E, praktikám e, fiškálnej optimalizácie a, tak, a praniu peňazí. Je to príležitosť na posilnenie dynamiky nášho programu, ktorý je veľmi ambiciózny, pokiaľ ide o boj proti e, daňovým únikom, podvodom a praniu špinavých peňazí. A je na členských štátoch, aby transformovali politické sľuby na konkrétne činy a aby prijali nové politické záväzky a spoločne by sme mali prehodnotiť naše e, nástroje a prípadne prijať nové opatrenia, aby sme posilnili obranu Európskej únie proti daňovým podvodom. A je to aj príležitosť zintenzívniť spoluprácu s našimi medzinárodnými partnermi, aby sme tlačili na tie problematické oblasti, tzv. daňové raje, aby sme prijali také reformy, ktoré by viedli k väčšej miere transparentnosti a spravodlivosti a aby e, sme e, sa na, aby sme dostali svojmu menu v oblasti prevencie e, daňových podvodov a praniu peňazí. Treba povedať, že čo už bolo urobené, lebo myslím si, že nemôžeme neustále sa len obviňovať. Veľa vecí už bolo urobené, mali sme tu istú revolúciu v oblasti transparentnosti, mnohí poslanci to E, spomínajú. E, my nevychádzame z nuly, komisia prijala významné e, iniciatívy, ktoré sa snažili obmedziť význam týchto daňových rajov. Predložili sme minimálne tri balíčky fiškálnych reforiem. Bola, bol tam návrh ohľadne právne záväzných, záväzných opatrení proti finančným únikom tam e, boli obsiahnuté všeobecné pravidlá, ktoré e, zabránia tým umelým offshore štruktúram e, jednoducho umožňovať vlastne úniky a takisto aj budeme vlastne môcť tie zahraničné finančné inštitúcie kontrolovať a budeme môcť identifikovať peniaze, ktoré boli E, nelegálne transponované a budeme môcť, isté, budeme môcť postihovnúť isté množstvo situácií, e, ktoré sú obsiahnuté aj v Panama Papers. A ďalej prijali sme ambiciózne návrhy, aby sme pokročili v oblasti fiškálnej transparentnosti prostredníctvom automatickej výmeny fiškálnych informácií, ktorá je najširšia vo svete na jednej strane medzi štátmi a na druhej strane medzi podnikmi a administratívou. Rovnako sme pokročili v oblasti e, fiškálnej transparentnosti mimo EÚ s tretími krajinami ja som veľmi rád, že sme mohli podpísať, negociovať a uzavrieť dohody so Švajčiarskom, Lichtenštajnskom, s Monakom e, v blízkej budúcnosti takéto bilaterálne dohody. To má veľmi konkrétny význam pre našich spoluobčanov, lebo to, čo sa nazýva bankovým tajomstvom, postupne v Európe zaniká a to je úžasný úspech ale aj mimo Európy e, vďaka našim návrhom vytvoriť e, paneurópsky spoločný zoznam e, daňových rají a vytvoriť stratégiu na zdaňovanie. A toto to bolo predložené v januári a toto všetko by malo predstavovať balíček a arzenál boja proti týmto e, daňovým rajom a je to na stole v rade. E, tieto iniciatíve sme predložili na základe silných požiadaviek Európskej únie v oblasti transparentnosti tak pre bankový sektor v Európskej únii. Napríklad od roku 2017 členské štáty si budú automaticky medzi sebou vymieňať veľké množstva informácií o bankových e, kontách, aby sa, unik- aby sa zamedzilo úniku peňazí do cudziny a aj dnes, pred niekoľkými minútami, komisia sa rozhodla e, ešte zvýšiť ten limit e, e, tých finančných transakcií a vlastne teraz tu máme takú širokú rozpravu, lebo vy do, veľmi dobre viete, že od samého začiatku ja som za to, aby sme robili takúto reklamu týmto krokom a som veľmi šťastný, že dnes komisia navrhuje, aby bola Európska únia prvou e, svetovou ekonomickou oblasťou, e, ktorá bude e, presadzovať e, v jednotlivých krajinách tieto ambiciozne e, ciele. Vy veľmi dobre viete, pán Lambert, že e, OECD navrhlo tieto limity, pokiaľ ide o E, fiškálnu administratívu. A my e, si teraz skladieme otázku ohľadne tohto Prahu 57, e, 75 miliónov a takisto hovoríme aj o rozsahu, že či vlastne by sme nemali za mimo Európskej únie. Ale E, to nám ešte neuniklo, my budeme disponovať detailnými údajmi o aktivitách nadnárodných firiem, ktoré pracujú v daňových rajoch a to nám neunikne. To je prvý rozhodujúci krok a ja dúfam, že Európsky parlament ho privíta a my budeme naďalej spolupracovať v tejto oblasti. Ak sme dosiahli významný pokrok v niektorých fiškálnych oblastiach, najmä rýchla dohoda o dvoch návrhoch trans- o transparentnosti. Ďalšie dôležité opatrenia sú ešte na stole v Rade. Panama Papers sú signálom pre členské štáty, aby ukázali rovnaké ambície ako Komisia a Európsky parlament v boji proti daňovým únikom a mali by sa rýchlo dohodnúť na nových európskych dispozíciách boja proti daňovým únikom. A to isté platí aj pokiaľ ide o naše opatrenia v boji proti praniu špinavých peňazí. Členské štáty musia jednoducho prijať politické záväzky a do konca roku prijať e, ustanovenia štvrtej smernice boja proti praniu špinavých peňazí, kde sa okrem iného očakáva identifikácia skutočných vlastníkov spoločnosti trastov a vytvorenie národných registrov a samozrejme parlament to vie, že už veľmi dlho my toto žiadame. Je to nevyhnutné preto, aby sme mohli predchádzať zneužívaniu finančných inštitúcií na pranie špinavých peňazí. Komisia je pripravená podporiť e, a uľahčiť tento proces a zabezpečiť korektnú aplikáciu týchto ustanovení, ale povedzme si to otvorenie a vy to veľmi dobre viete že zodpovednosť, tá prvá zodpovednosť spočíva na členských štátoch. A toto posolstvo o Panama Papers, toto posolstvo e, vám ako členom parlamentu a aj komisii sú vypočuté a ja dúfam, že aj členské štáty pochopia, že tu nemôžu byť mimoriadne opatrní a že e, transparentnosť sa musí aplikovať na všetkých. A čo ešte treba urobiť? Ja som už povedal, že veľa vecí sme dosiahli v boji proti e, daňovým únikom a praniu špinavých peňazí, ale posledné odhalenia ukazujú, že máme ešte veľa čo robiť, aby sme zredukovali e, tie odchýlky od legislatívy. A e, ja by som chcel spomenúť ten kľúčový sektor, kde najviac pracujeme. Najskôr tu máme ešte niektoré ustanovenia a návrhy, ktoré sú na stole v rade a ktoré budú mať veľký dopad. Myslím na smernicu e, pr- proti daňovým únikom a ja si želám, lebo viem, že holandské predsedníctvo si ju želá prijať pred letom. A vy viete, pani ministerka, že neformálna rada ECOFINu 22. apríla zasadne a E, je dôležité, aby bol na stole celý balíček a aby celý tento balíček bol prijatý. Ministri hovoria, že oni e, už majú polovicu balíčku. Keď budeme mať polovičku balíčka, budeme mať polovicu výsledkov. To si nemôžeme dovoliť. My musíme ísť až do samého konca. A je najvyšší čas, aby sme e, e, vlastne vytvorili e, celoeurópsky zoznam E, daňových rajov. E, komisia už má zoznam, ale to je len taký, taká kompilácia toho, čo existuje v národných štátoch, ktoré sú v tejto oblasti oveľa viac, e, oveľa viac rozvinutejšie. Napríklad v Portugalsku je 86 daňových rajov na zozname v Nemecku žiadny. A pozrime si Panamu. V celom svete sa objavilo, do akej miery e, toto Panama bola daňovým rajom. Ja dúfam, že aj to sa zmení a máme 8 až 9 e, krajín Európskej únie, ktoré to odsúdili. My musíme pracovať na tom, aby sme vytvorili skutočný európsky zoznam daňových rajov a ja navrhujem 6 mesiacov na to, aby sme to vypracovali, aby sme mali dobré kritéria, dobré metódy. Na európskej úrovni je to veľmi rýchly pokrok a myslím si, že to musíme urobiť. A potom musíme ešte posilniť aj náš e, reglementárny arzenál. Napríklad už sme oznámili e, revíziu smernice proti praniu špinavých peňazí na jún tohto roka a my sa z toho musíme, my sa musíme vlastne poučiť z Panama Papers. No a na záver chcem povedať, že je to ešte jedna veľmi dôležitá dimenzia a síce medzinárodná dimenzia. Samozrejme, že my sami tu máme čo robiť. Európska únia je už dosť vpredu a má teraz ale možno šancu stať sa lídrom v tejto oblasti ale všetko, čo je e, efektívne na e, medzinárodnej úrovni, je efektívnejšie vo všeobecnosti a preto e, by sme chceli navrhnúť novú etapu od štvrtku. Všetci ministri financí na planéte sa stretnú vo Washingtone na jarnej schôdzi Medzinárodného menového fondu a bude to tam aj schôdza G20 o ekonomike a o financiách a komisia navrhuje, aby sme išli ešte ďalej. A ja s veľkým uspokojením vidím niektorých ministrov z krajín G20, ktorí sú ochotní e, nás v tejto oblasti sprevádzať a chcú hovoriť jedným hlasom. Dámy poslankyne, páni poslanci, e, pri tomto úvode som vás chcel uviezť do tejto problematiky, e, čo môžeme urobiť, aby sme E, eliminovali tie netransparentné štruktúry, offshore spoločnosti, tak ako boli minulý týždeň odhalené. Ja viem, že komisia môže rátať s Európskym parlamentom, aby túto debatu e, podporovala, aby e, prinášala myšlienky, aby nás tlačila do ďalšej etapy tohto programu a chcem vám povedať, že aj môžete rátať v tejto záležitosti so spoluprácou komisie. My sme prirodzenými spojencami my môžeme mať rôzne postoje v nuansách, ale my zastávame rovnaké postoje a preto je dôležité, aby sme dokázali pracovať ruka v ruke, každý so svojou vlastnou senzibilitou, aby sme e, išli tak ďaleko, ako to od nás žiadajú naši spoluobčania, aby táto revolúcia transparentnosti umožnila odstrániť tieto škandalózne praktiky. A ja som veľmi, ne, veľmi netrpezlivo očakávam vaše názory o tejto oblasti a ak som mal pocit, že e, e, som v mo- že v mojej práci zlyhám, tak ja si myslím, že táto práca e, je tu na 5... E, ak som sa nazdával, že mi bude chýbať práca, tak som sa veľmi míril. Práce bude dosť na najbližších 5 rokov. Ďakujeme pekne. A teraz v mene skupiny EPP dostáva slovo pán Zalbabi Degain. Ďakujem, e, pán predseda, pán komisár, predsedníctvo rady. E, občania začínajú byť unavení a my sme zodpovední za to, aby sme sa vyhli tomu, že aby nás nevnímali ako problém, ale ako riešenie. A na to musíme konať presvedčivo. Odhalenia Panama Papers sú ďalším dôkazom o potrebe pokračovať e, v našej ceste, tak ako sme to robili v poslednom roku, a aby sme pokračovali na ceste k väčšej fiskálnej transparentnosti. Pán komisár to už povedal, je to veľká politická príležitosť, ktorú si nemôžeme dovoliť premrhať. A pán komisár, my vás podporujeme vo všetkých opatreniach, ktoré ste tu navrhli a vo všetkých, ktoré budete navrhovať v budúcnosti, aby sme presvedčivo bojovali proti daňovým podvodom, pretože je naozaj nevyhnutné riešiť tento problém a ako ste povedali, pán komisár, nie je to niečo exkluzívne, čo sa týka len EÚ. Je to globálny problém, ktorý môže byť riešený iba prostredníctvom globálnej odpovede, e, kde bude zapojené čo najväčšie množstvo krajín. Samozrejme, že vytvoriť e, spoločnosť v Paname nie je ilegálne, ale čo môže byť ilegálne je to, čo táto spoločnosť robí. A e, je na nás a na našej zodpovednosti, aby sme sa vyhli tomu, aby tieto spoločnosti boli využívané na podvody. Naša e, politická skupina vždy bránila čo najväčšiu fiskálnu transparentnosť. E, parlamentná skupina EPP si želá, aby Mosa Seka e, vyjasnili v Európskom parlamente, tak ako to už urobili. Ja som presvedčený, že panamská e, vláda bude chcieť s nami spolupracovať. My si nemôžeme dovoliť, aby takéto advokátske kancelárie používali ako e, model práce fiskálne inžinierstvo, aby žili na základe výdavkov iných štátov. Ja si myslím, pán komisár, že vy ste to veľmi dobre vystihli. E, veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz v mene SAD jej predseda pán Pitela. Ďakujem. Miliardy eur, ktoré sa strácajú a ktoré mali byť na miesto toho v pokladniciach eh, členských štátov EÚ. Tiež sú svetkami toho, že eh, mafiánske skupiny presúvajú obrovské sumy eh, z jedného miesta na druhé. Toto je dôkaz skorumpovaného kapitalizmu, ktorý je poznačený takýmito praktikami. Mali by sme uplatňovať nulú toleranciu voči daňovým únikom a daňovým rajom a preto chcem požiadať o vytvorenie vyšetrovacieho výboru tu v Európskom parlamente, tak aby sme mohli urobiť všetko preto, aby sme sa nebáli bojovať proti daňovým únikom. Musíme byť v tomto úsilí naozaj neoblomní. Musíme vyzvať komisiu, aby dosiahla v tomto smere pokrok. Pán komisár Moskovici spomenul viacero dôležitých iniciatív. My, socialisti, už sme viackrát odhlasovali viacero návrhov o zlepšenie um, hospodárskeho riadenia a veľmi ma teší, že pán komisár postupuje ďalej s týmito iniciatívami, ale chcem vás požiadať o ďalšie kroky, aby ste boli odvážnejší, dokonca aj pri správach podľa jednotlivých členských štátov. Toto by sa malo rozšíriť na úplne všetky krajiny celého sveta. Vidíme, že sa vynakladá pozitívne úsilie, to si ceníme, ale toto úsilie by malo byť ešte väčšie, mali by sme byť odvážnejší, musíme proti tejto rakovine bojovať. A to priamo pri jej zdroji. Chceme teda vyzvať Európsku komisiu, aby pristúpila k intenzívnejšiemu skúmaniu, vyšetrovaniu. Chceme dosiahnuť vyššiu mieru harmonizácie daňových e, základov, taktiež aby sa e, zaviedli sankcie pre firmy, u ktorých sa dokáže, že sa vyhýbali daňovej povinnosti. E, musíme vytvoriť čiernu listinu a musí to byť priorita spolupráce parlamentu a komisie. Ste ochotní, pán pytala prijať otázku od poslancu Kaza. Nech sa páči. Ďakujem. Pán Pitela je čestný politik, e, má osobnú integritu. Ja s ním súhlasím, keď hovorí, že musíme uplatiť nulovú toleranciu voči tým, ktorí sú zapojení do tohto škandálu. Ale chcem sa vás opýtať, pán Pitela, ako sa môžeme posunúť od slov k činom? Máme e, zapojenú do tohto škandálu jedného, jednu členskú krajinu, ministra vo vláde jednej českej krajiny a tiež e, predsedu vlády. Sú to e, všetko predstaviteľa z politickej e, rodiny socialistov. Nechceme tu rozoštvávať nejaké politické vojny, chceme sa držať toho, čo je správne a čo je v záujme európskych občanov. Nuž, ja nechcem nikoho diskriminovať, nechcem diskriminovať jednotlivé politické skupiny Myslím si, že to nie je politická stranická záležitosť. Musíme urobiť opatrenie, ktoré sa bude týkať všetkých. Teraz mene ECR, pán Luke. Vážny pán predseda, dámy a páni, je to obrovský škandál, to je bez debaty. Panamské dokumenty zverejňujú to, čo v podstate, e, o, o čom si čvirikali vrabce už veľmi e, dlho. Musíme si položiť otázku, prečo sa to nespustilo už dávnejšie. Je to um, akoby uh, z hrnca unikala voda nejakou dierkou. To je síce od tejto vody veľmi nepekné, ale musíme si položiť otázku, kto vybral takýto deravý hrniec. Musíme si uvedomiť, ako je možné, že daňové právo umožňuje takéto medzery, že vyjebanie sa daňových povinností, daňové úniky, pranie špinavých peniazí sú legálne a možné. A prečo e, daňové orgány si niečo také nevšimli, alebo či o tom už vôbec e, možno dlho vedeli v niektorých členských štátoch, že dochádza v takejto veľkej miere k takýmto krokom a prečo to neohlásili ministerstvom financií a potom ministrom a prečo ministri nezakročili. E, je to predsa obrovské politické zlyhanie vlády. Už veľmi dlho vedeli vo všetkých členských štátoch, že e, takéto e, daňové úniky sa dejú a úplne nič tým neurobila. To je podľa mňa ten skutočný škandál tejto celej veci. Ďakujem pekne. Teraz mene skupinu liberálov, pani poslankyňa Gulár. Ďakujem. Vážený pán komisár, som rada, že tu máme aj eh, predsedníctvo rady, aj keď je v zastúpení ministerky obrany. Eh, možno eh, budeme postupovať aj trošku obrane k otázkam pre špinových peňazí. V každom prípade naša skupina liberál sa domnieva, že sú potrebné dva druhy krokov. Jednak vyšetrovanie. My sme rozhodne za prehlbenie Eh, tejto vyšetrovacej činnosti, ktorú začali už novinári a pán komisár už ocenil tento ich prínos. A tiež chceme lepšie pochopiť, čo sa presne udialo, chceme si overiť, či naozaj máme všetky informácie už v dispozícii, teda táto vyšetrovacia činnosť na jednej strane, jednak na úrovni firiem, ale tiež poprvýkrát aj jednotlivcov. Po druhé, podľa mňa je veľmi dôležité, aby eh, výbor EKON sa venoval otázkam daňovým a tiež e, konkrétne zaujímavom v tomto e, smere údajne sa už objavujú konkrétne nové návrhy k prístupu k informáciám, komunikácii. Údajne sa to schválilo dnes na úrovni komisie. Pán Pitela už spomenul dôležitú otázku ehm, sankcií pre nešpinavých peňazí. E, toto všetko bude musieť byť potrestané. Dúfam, že parlament sa bude e, plne mobilizovať e, v tomto smere. V každom prípade Nemôžeme byť spokojní len s tým, že sa veci napíšu na papier. Musíme e, veci uplatniť aj v praxi a to sa týka aj sankcií. V prípade porušenia pravidiel tieto sankcie sa musia prehlbiť aj na globálnej úrovni. Dnes e, ráno sme hovorili o mojej spravodlivej iniciatívy. Myslím si, že jedna e, z pridaných hodnot Európskej únie je v presadzovaní pravidiel správneho postupu, a to na globálnej úrovni aj na korporátnej um, úrovni. Ide tu o veľmi vážnu tému a žiaľ e, tak skoro zrejme nezmizne z programu dne. Ďakujeme pekne, pani Gulách. E, teraz v mene GUE dostáva slovo pán Demasi, e, vážený pán predseda. V prípade pána Malísk ide o organizovaný zločin bohatých a mocných. Mossack Fonseca v poverení Deutsche Bank a ostatných pral špinavé peniaze a pomáhal v tom aj iných. Ide tu o peniaze islamského štátu Ehm, tieto banky môžu naďalej využívať eh, medzinárodný svých eh, systém a tieto miliardy z eh, špinavej ropy islamského štátu financovali aj ehm, útoky v Bruseli a v Paríži. Ehm, E, to je teda veľmi pekná spoločnosť. E, ruskí pasáci, ukrajinskí oligarchovia, prezident Porošenko, britský predseda vlády, FIFA, manželka komisára Kaneteho a Fond National. Ja na svojej poštovej schránke mám svoje meno. Väčšina našich občanov platí dane za každý jeden cent, ktorý zarobí. A prečo e, tí bohatí, ktorí chcú stále viac a viac, musia niečo iné odoberať iným? To je predsa úplne obyčajná krádež. Diskusia o Paname e, je však aj prejavom pokritectva. V Nemecku, ktoré je na piatom mieste vyššie pred Panamou, e, čo sa týka tieňových financií, um, nechce zverejňovať registre majiteľov schránkových firiem. Banky majú v Nemecku možnosť práci špinavé peniaze bez toho, aby sa museli čokoľvek obávať. V štvrtej smernici o praní špinavých peniazí e, sa hovorí, že by sa mali legalizovať e, fingovaní riaditeľia schránkových firiem. E, Cameron si to opatril trastovými fondmi. Holandsko zdaňuje finančné toky e, do daňových oáz a USA majú svoj štát Delaware, e, ktorý na toto slúži. E, musíme zakročiť voči bankám, ktoré pomáhajú v takémto vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Musíme získať prehľad o skutočných majiteľoch skránkových firiem. Taktiež musíme presadiť zverejňovanie registra majetku a tiež zverejňovanie majetkových pomerov všetkých predstaviteľov politickej obce. E, my žiadame o vytvorenie trvalého vyšetrovacieho výboru e, na tému daňových oás. E, už i hneď po LuxLeaks e, sa mali dať veci do poriadku. Už Ježiš vedel, že skôr prejde ťava uchom ihly, než sa boháč dostane do raja. Na to však majú boháči e, daňové raje, o tom zrejme e, ešte nič netušil. Snažme sa úplne vykinožiť tieto daňové raje zo svetla sveta. Ďakujem. Teraz v mene skupiny zelených dostáva slovo pán Lambert. Ďakujem, vážení kolegovia. Mám pocit, že naši Spoluobčania si myslia, že naša demokracia funguje len v prospech menšiny. A ja chcem vás upozorniť na to, že 10 dní po škandále Panama Papers e, budeme príjmať smernicu, ktorá pod zámienkou e, chrániť e, tajom, profi, profesionálne tajomstvo, tak je to vlastne úrážka demokracie. Chcem ešte doložiť na adresu Európskej komisie a komisára Moskovisiho. Naša predchádzajúca výmena názorov bola skôr humoristická a ľahká. Ja som skôr zúfalý, pán Moskovisi. Už tri roky, e, čo e, tu boli odhal, odhalené LuxLeaks a ďalšie, e, ďalšie škandály a postupne jednotlivé krajiny E, e, zdaňujú banky a Európska komisia sa stále hrá na mŕtvého chrobáka. Vy nechcete správy z jednotlivých krajín, vy nechcete, aby, e, sa, aby jednotlivé krajiny zdaňovali všetky podniky a nie je tu žiadny argument, ktorý by bol udržateľný, aby tento reporting paper bol vyžadovaný. Tie malé a stredné podniky, ktoré pracujú v Belgicku a vo Francúzsku, vedia, koľko majú zamestnancov, koľko daní platia, aký majú zisk. A nehovorte mi, že nedisponujú týmito e, údajmi. Ak nie, tak by neboli správne e, riadené. A žiadna krajina tu neexistuje, na ktorú by sme nemohli, ktorej by sme nemohli tieto pravidlá vnútiť. A, e, na, a komu to je na úžitok? A pozrieme si dnes e, tlačové správy. Je tu Business Europe, je tu celá federácia podnikov a oni veľmi dobre vedia, že transparentnosť by ich e, stála nielen e, konkurencieschopnosť, ale aj reputáciu, povesť. A je to tak, bohužiaľ. Ďakujeme pekne. Teraz mene EFDD, pán Wolf. Ďakujem, pán predseda. Po zverejnení panamských dokumentov sme boli opäť raz svedkami výkrikov politikov, ktorí tvrdili, že boháči neplatia spravodlivo dane, tak ako pán Moskoviči e, sa vyjadril dnes vo svojom prejave, chce, aby bohatí platili len tak, ako im prináleží, prináleží vážny pán Moskoviči. Vy ste jedným z týchto bohatých. E, vy zarábate viac ako 20 tisíc eur každý mesiac. E, máte dávku na bývanie, viac ako 3 tisíc eur na mesiac. Taktiež máte príplatok k bežným nákladom 300 tisíc eur ročne celkovo um, tvrdíte, že daňová transparentnosť sa musí stiahovať na všetkých e, a preto vám hovorím, či súhlasíte s tým, aby vy a všetci ostatní komisáre by mali zverejňovať svoje vlastné e, pomery um, o platení daní na internete, aby sa občania mohli o nich presvedčiť? Tiež ste sa vyjadrili, že chcete zakročiť proti daňovým rajom. Ja s vami plne súhlasím a preto sa chcem opýtať, či zakročíte aj proti najväčšiemu európskemu daňovému raju, a síce proti Bruselu. E, ľudia v Belgicku a v celej Európskej únie platia daň vo výške 30-40 Vy, e, komisári, euroúradníci, zamestnanci platíte len nejakých 8 pričom nezamestnanosť mladých ľudí v mnohých členských štátoch je 30-40 vy máte výhody eh, vysokých platov eh, a nízkych daní. Pýtam sa, eh, či by úradníci nemali platiť rovnaké sadzby dania, ako by platili vo svojich členských štátoch. Je to predsa škandalózne. Euroúradníci predsa neplatia takmer žiadne danie. Toto je ten skutočný škandál. Ďakujeme pekne, pán Wolf. Teraz nasleduje pán Monu monsieur le commissaire pán komisár vzhľadom na tento nový fiškálny škandál panama papers e, je potrebné aby sme zreformovali politiku aj etiku. my sme hlasovali o všetkých textoch európskych boja proti daňovým podvodom únikom a proti daňovej optimizácii. My odmietame dvojitý jazyk a pokiaľ ide o štáty a o ich sociálne systémy, tak tam tie sú naplňané občanmi a vy veľmi dobre viete, že verejné deficity sú čím ďalej tým vyššie. Toto je ekonomický zločin proti ľuďom. Treba odsúdiť nadnárodné spoločnosti, ktoré e, používajú tieto e, daňové e, fiškálne e, rady, ako je Google, Facebook a tak ďalej E, ktorí e, chcú e, demontovať Európu. Rovnako treba odsúdiť advokátov nadnárodných spoločností Rády, Waterhouse, HSBC a ďalšie banky. Okrem odsúdenia sú tu ešte USA nie sú prítomné, žiadne, žiadne americké firmy nie sú tam prítomné, žiadne odhalenia o amerických firmách Žiadna severoamerická osobnosť, žiadna veľká banka z Wall Street ani žiadny špekulatívny fond. Lebo my vieme, že, e, e, že rôzne e, americké nadácie ako Ford Carnegie a tak ďalej financovali tento výskum. A e, komu to poslúži? E, komu e, vlast, to ma, pozor, to, tento malý dokument. Vypnutý je rečník. You, Ďakujem veľmi pekne, pán Mono. Je tu modrá karta od pána Lavria. Akceptujete ju? Áno. Nech sa páči, pán Lavriu, máte slovo. Áno, pani predsednička. E náš kolega z Národného fondu nemal čas zmierniť, zmeniť sa o tom, že pokiaľ ide o Panama Papers, takže aj zakladateľ Národného frontu mal účet v Paname a hlavná spoločnosť, ktorá e, komunikovala volebnú kampaň Národného frontu, tam bola tiež spomenutá. Ja si myslím, že keď on vystúpil s touto kritikou, že je to začiatok jeho vlastnej sebakritiky. A Áno, ale Národný e, front nemá nič dočinenia s týmito aférami z daňových rajov. A dve osoby, o ktorých hovoríte, e, nemajú nič dočinenia s týmto. Dobre, je tu totálna transparentnosť, všetko bolo deklarované, pokiaľ ide o pána Lopena, on s tým nemá nič spoločné, takže toto je ohováractvo a nadstiutrhačstvo Vážení kolegovia, prosím vás, zachovajte pokoj. To je iba jeden z mnohých názorov. Pán, pán sa má slovo? Áno. Pokiaľ ide o firmy, e, ktoré majú daňové raje e, v Paname, potvrdil si iba to, čo sme vedeli mnohí zástupcovia e, vyšších tried si myslia, že sú nad zákonom a zároveň e, vnúcujú občanom úsporné opatrenia. A pritom vystupujú ako krížiaci bojúci proti daňovým únikom. Ale koľko e, peňazí zdanili? Sú tieto peniaze e, z legálnych činností? tí, ktorí sú zodpovední, by sa mali zodpovedať za uh, toto všetko. Mali by sme zistiť, ktorí uh, majú účty takýchto daňových rajov, pretože tie mená, ktoré unikli, sú iba veľmi malý počet porovnaní s tým, koľko mien tam je naozaj. Daňové e, raje majú iba pomáhať e, bohatým, aby neplatili to, čo by mali platiť. Ehm, máme niečo z toho, keď máme takéto spoločnosti, ktoré ponúkajú daňový raj? Nie, nemáme nejaký dôvod na to, aby E, takéto spoločnosti existujú. A preto by sme mali zakázať e, akékoľvek e, spoločnosti, ktoré poskytujú to, čo poskytuje daňový raj. Ak takéto firmy chcú pôsobiť v Európe, tak by mali platiť dane v Európe. Firmy, ktoré nemajú dôvod existovať, by mali presne existovať, ale nemyslím si, že existuje politická vola pre takéto opatrenie, pretože sme nedávno videli, že veľké percento týchto firm patrí politikom Pán Fondolis je tu. Modrá karta pána Korvinika. akceptujete ju? Áno. Mám otázku. Nedomnievate sa, že keď Európska centrálna banka, Európska Eh, okradne európskych občanov o 80 miliard eur mesačne. Nemáte pocit, že je to ako u Robina Huda, že eh, občania si jednoducho chcú zobrať tie peniaze naspäť? Eh, súhlasím plne s vami. Európska centrálna banka okrada európskych občanov ich peniaze a zároveň, ako bolo dokázané v prípade panamských dokumentov, politici dali veľa eh, tajných eh, sum eh, týmto spoločnostiam. Dobre, ďalším rečníkom je pán Niedermayer. Teraz máme jednotlivých rečníkov. Nech sa páči. Pán Niedermayer, máte 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Domnievam sa, že panamské dokumenty dokazujú, že musíme konať efektívne, aby sme dokázali, že daňový systém je účinný a efektívny. Nejde tu iba o výber daní, ide aj o dôveryhodnosť e, vlády a spravodlivosť na trhu. Taký sa treba e, poznamenať, že je tu nejaký rozdiel medzi panamskými dokumentmi a LaxLeaks. E, panamské dokumenty sa týkajú hlavne daňovým unikom, e, nevyhýbaniu sa daní, ako to bolo v prípade LuxLeaks. No, ale tie hranice nie sú vždy také čisté, takisto treba poznamenať, že v mnohých prípadoch e, panamské dokumenty sú trošku staršie. Hovorím to preto, že veľký rozdiel je v tom, že v oblasti daňovej manipulácie, ktorá je opísaná v panamských eh, dokumentoch, sa mnohé aktivity eh, konali eh, v posledných rokoch. Hovorím o automatickej výmene informácií a zlepšenia boja proti praniu špinových peniazí. Preto by som chcel požiadať komisiu, aby preskúmala, či prijaté opatrenia sú dostatočné a aby zistila, kde sú diery v nariadeniach ktoré sa zaoberajú problémami opísanými e, v panamských dokumentoch. Takisto by som chcel pozbudiť e, komisiu, aby pokračovala vo svojej daňovej agende, hlavne pokiaľ ide o zlepšenie výberu daní a e, oblasti podnikových daní. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani... Ďakujem pani predsednička odhalenia Panama Papers si zaslúžia verejné uznanie Medzinárodného žurnalistického konzorcia e, a za odvahu, e, ktorú prejavili, keď upozornili na tieto činy. E, LuxLeaks buď, odha- osoba, ktorá odhalila LuxLeaks, bude tento mesiac súdená za porušenie tajomstva Pán komisár, namiesto vašich chvál by som na vašom zozname bola rada videla aj Európsky štatút ochrany a právnej podpory tých ľudí, ktorí upozorňujú na takéto praktiky. Druhá poznámka, pokiaľ ide o tieto Panama Papers, je potrebné, aby Európska únia definitívne vykročila a postavila sa proti e, daňovým rajom e, kritériami a transparentnými pravidlami a aby vytvorila zoznamy. Ja sa obraciam na e, komisiu, e, aby kritizovala, nie aby vychvalovala a aby sa obrátila na radu so žiadosťou o záväzok v oblasti e, daňovej oblasti, pretože v súčasnosti táto situácia je veľmi škandalózna. Ďakujem. Következő hozzászólónk Lonesz képviselő úr, és egy... Ďalším rečníkom je pán Lunds. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, eh, pani predsednička. Eh, musíme naozaj tvrdo eh, postupovať proti tým, ktorí sú uvedení v panamských dokumentov, tých, ktorí nechcú platiť dane, ten si žije na vysoké nohe a tí, ktorí nemajú pomaly na zaplatenie daní, žijú zle. Chceli by sme mať vyššiu daňovú transparentnosť, nechceme mať stále vyššie dane. A v praxi musím povedať, že e, tri štvrtiny svojich príjmov e, niekde dávajú občania štátu a štáty sa stále e, zadlžujú, ECB sa tlačí nové peniaze a to nám potom škodí, pretože opäť sa zvyšujú dane, e, zvyšujú sa e, úroky a keď e, chceme znižiť úroky, tak každý musí prispieť svojou miery, mierou. Ďakujem veľmi pekne. A pán Teurer z politickej skupiny LDI. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán komisár, vážení kolegovia a kolegyne. Tento únik informácií s panami je najväčší doteraz, je tam viac ako 5 eh, miliónov dokumentov. Vedelo sa o daňových rajoch, ale uh, nebolo jasné, že je to až také rozsiahle, že sú tam e, politici, sú tam režiséri, e, športovci a potom občania majú pocit, e, že sa nerobí dosť proti daňovým únikom, pretože aj politici sú zapletení do týchto daňových rajov preto je v záujme Európskeho e, parlamentu e, konať v mene európskych občanov. Musím povedať, že my sme neboli slepí voči e, daňovým rajom. My sme konali, zavadzali sme opatrenia, musíme prísť presnou definíciou, musíme pripraviť aj balík opatrení, ale zatiaľ to nestačí. My potrebujeme naozaj aj výbor taxe, ktorá dostane vyšetrovacie právomoci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom Ďalšou rečničkou je pani Matias. Máte jednu minútu. Ďakujem. Pán komisár, ak Panama Papers ob, e, sú, dieť, e, sú zločinom, tak potom panamské papers sú základným problémom pretože oni poukazujú na hlavný problém, ktorým je existencia fiškálnych rajov. A v skutočnosti sa o tom hovorí, ale nikto nechce nič proti ním urobiť. A ak nadnárodné spoločnosti tam e, uskladňujú a tvoria svoje bohatstvo a unikajú e, daniam, nie je v Európskej únii politická vôľa Existujú tu paraj, e, e, e, daňové raje aj v, priamo v Európskej únii, Holandsko, Luxembursko, Belgicko a samotný ostrov Madeira. A preto Európska únia musí mať politickú vôľu, pretože je jedným z najväčších vlastníkov daňových rajov vo svete a je to naozaj základný problém, pán Moskovisi e, daňové raje na, v Európe vysielajú občanom jasné posolstvo. Tí, ktorí platia ne, ktorí nezaplatia daň zo, daň zo 100 eur, so, sú prenasledovaní ako zločinci. Tí, ktorí nezaplatia zo 100 miliónov, tým sa nič nestane. To nie je spravodlivé. Uh, Pán Giegold, Eh, kolegovia, myslím si, že je dôležité, keď sa pozrieme na ten škandál, eh, uvedomiť si, že to nie je daňový škandál, ale škandál prania špinavých peňazí, ktorý má daňové dôsledky. Väčšina aktiví, ktoré boli odhalené, už eh, porušujú, pokiaľ ide o Európu, existujúce predpisy o praní e, špinavých peňazí, ktoré existujú od roku 2005. Preto musíme e, brať vážne implementáciu existujúcej e, legislatívy. Kolega bol v kontakte s komisiou dlhé roky a Tvrdil mi, že predpisy, ktoré sa týkajú boja proti praniu špinavých peniazí, nie sú v skutočnosti e, implementované. Komisia netrvá dostatočne na tom, že táto legislatíva by sa mala začať uplatňovať predovšetkým e, v teréne v členských štátoch. Preto apelujem na e, komisiu, aby okamžite začala konanie za porušenie zo strany členských štátov, je potrebné dať dohromady vyšetrovací výbor a preskúmať e, tento nedostatok implementácie legislatívy. Ak budeme mať e, nový výbor, je dôležité, aby sme e, neodložili do zásuvky tú prácu, ktorú sme už urobili v taxe, ale aby sme dokončili to, čo robíme, pretože nemôžeme skákať zo škandálu k škandálu a nerobiť vôbec nič. Ďakujem veľmi pekne. Barbara Kapel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani ministerka, vážený pán komisár. Podľa štúdie OECD rozpočty každý rok a strácajú teda až 10 miliard ročne prostredníctvom plánov podnikov, pokiaľ ide o agresívne dane. To znamená, ak sme si neuvedomili, že táto situácia je veľmi závažná, tak po škandále Panama Papers budeme musieť klásť väčší dôraz na to, aby sa zdaňovali zisky tam, kde sa vytvárajú. Naša iniciatíva je dôležitá v globálnom hľadisku. Ten 15-bodový plán počíta s tým, že budeme mať medzinárodné zdaňovanie e, ziskov nadnárodných spoločností. Viac ako 90 krajín sa zaviazalo, že bude implementovať tieto programy. Nerobí to Panama ani USA Delaware. Táto provincia má viac poštových schránok ako obyvateľov a v takých štátoch ako Nevada a inde sa takisto vyhýba daňovej povinnosti. Tento balíček komisie je dôležitým eh, pokrokom na to, aby sme zabezpečili väčšiu eh, transparentnosť, pokiaľ ide o situáciu v boji proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Toto všetko prispieje k transparentnosti. ECOFIN chce urobiť takisto niečo, nestačí to, potrebujeme zosvietenie transparentného registra a musíme zjednotiť čierne zoznamy daňových rajov a bola prerušená rečnička David Kaza, nech sa páči. Ďakujem. Európska únia. Takže máme tu veľké zmeny, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, ale vidíme, že ten škandál Panama Papers poukázal, že tí, ktorí chcú robiť podvody a majú dostatočnú moc, na to majú veľký vplyv a dokážu obísť aj pravidlá. Teraz hovorím o tom, že sa takýmto komplikovanými štruktúrami skrývajú peniaze. Malta má takýto finančný priemysel, ktorý je veľmi silný a e, doplníme vlastne hlavné základné podmienky, ktoré máme. Máme jurisdikciu, prísnu jurisdikciu, máme prísne zákony a regulačnú kontrolu, ktorá je takisto veľmi prísna a vlastne kroky malých skupiniek, ktorí sú pri moci, ktorí využívali služby v kontexte škandála Panama Papers, to neodzrkadľuje situáciu v Paname. Títo e, vlastne neodzrkadľujú tú disciplínu a úprimný charakter a povahu občanov Malty. Občania Malty spolu s vami s väčšinou tohto parlamentu takisto jasne hovoria, že korupcia a skutky s tým spojené e, nie sú akceptovateľné a nebude sa to tolerovať. A preto súhlasím s členmi parlamentu, druhej strany parlamentu, e, tak ako, ktorí sú Malteňa tak ako ja, ktokoľvek už robí rozhodnutia, musí urobiť tie rozhodnutia, ktoré sú potrebné, pretože Malta je úprimná vo svojej snahe. A plníme európske. E, je tu modlá, modlá kartička pána Kukana. Pán Kukan, máte slovo. Vážená pani predsednička, Jedno, jednoduchá otázka pre pána Kázu. Viete potvrdiť, alebo je pravdou, že tu bude hlasovanie o vyslovene nedôvery vláde práve kvôli týmto panamským dokumentom? Prosím priamo odpoveď. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička opozícia žiadala o takéto hlasovanie. My však nemáme záujem o nové voľby, nemáme záujem o byť v vláde, pretože ešte stále sú tu dve, rok, dva roky, ktoré chýbajú do konca mandátu, ale ministri, ktorí sú zodpovední, musia rezignovať. Takisto sme tu mali demonstrácie, kde tisícky Malťanov sa zúčastnili na e, tejto demonstrácie zo všetkých e, politických e, zoskupení a takisto je tu aj e, útok, ktorý bol E, vykonaný na tých, ktorí sa zúčastnili tohto protestu, tejto manifestácie. Bol to útok na ľudí, ktorí vlastne chcú dobro pre Maltu. Takže to je veľký škandál, že máme takú vládu, ktorá umožní takéto útoky na jednotlivých občanov. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Simon. Máte minútu, nech sa páči. Kolegovia, kolegyne, v poslednom roku sme v oblasti daní v Európe dosiahli oveľa viac ako predtým a to iba preto, že sme tu mali e, súčasť e, nahlasovateľov nekalých postupov, tlače, žurnalistov, ako aj Európskej komisie, ale aj tu v tomto parlamente, vo vyšetrovacom výbore taxe a e, takisto vo výbore taxe 2, tam sa, vy, tam sa reagovalo na ten tlak verejnosti. Ak teraz sa pozrieme na ten rešeršný, výsledok rešerše novín Süddeutsche Zeitung, to znamená Panama Papers. Ak sa pozrieme na to, aké sú tu informácie, tak musíme ako parlament na to reagovať patričnou odpovedou, aby sme tomuto tlaku e, učinili zadosť. Musíme zriadiť vyšetrovací výbor, ktorý nám dá do ruky patričné nástroje na to, aby sme spolu s komisiou e, dlhodobo mohli vytvárať tlak na členské štáty, aby tieto boli flexibilnejšie, aby boli ochotné urobiť patričné zmeny v zákonoch spolu s nami na to, aby sme ešte stále u, mm, zničili tie uh, diery v zákonoch, ktoré máme. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz dostane slovo pani Lerner. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Swiss Leaks, LuxLeaks a teraz Panama Papers. Koľko takýchto odhalení ešte potrebujeme na to, aby sme sa e, konečne, e, aby sme ukončili takéto daňové podvody. Už nepotrebujeme nič nové, veď už máme všetky informácie, máme aj ochotu a vôľu a to tá vôľa je cezhraničná, to znamená je všade, v celej Európskej únie. Konečne čas, aby sme urobili konkrétne kroky. Ko- globálne problémy si vyžadujú globálne riešenia. Európska únia samotná neodstráni tieto problémy a preto potrebujeme globálnu transparentnosť, tak ako nemecký minister financí pán Schäuble na to poukázal. Musíme myslieť aj na to, že keď neodstránime daňové podvody, tak tie dopady budú nielen hospodárskeho charakteru, a to, že tu máme privilegovaných a bohatých, ktorí sa držia iných pravidel ako ostatní, tak na tom vlastne sa rozdrobuje celá tá platforma, spoloč- základ spoločnosti. Daňové raje musia byť uh, zverejnené a musíme urobiť všetko preto, aby takéto podvody už neboli. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník. E, tento škandál e, nás upozorňuje na skutočnosť, ktorá nie je nová. LuxLeaks, LuxLeaks a podobne. A teraz máme Panama Papers. Táto skutočnosť e, nemôže byť oddelená od neoliberálnej paradigmy a finančného systému, ktorý dominuje od 80. rokov. Nemožno to oddeliť od vlny privatizácií a e, to verejných finančných inštitúcií vytvorených po druhej svetovej vojne. Je to štruktúrálny fenomén, ktorý vyžaduje e, výrazné opatrenia. E, treba zautočiť priamo na jadro tohto systému ktorého súčasťou sú finančné e, inštitúcie. E, my sa snažíme bojovať proti e, presunu ziskov do offshore spoločností a dožadujeme sa transparentnosti a skutočne nebudeme niečo podobného tolerovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Sani, zdvíhate modrú kartičku, alebo sa chcete prihlásiť o spontánnu rozpravu. Neviem, čo... Prepačte, prepačte, prerušuje pani predsednička. Ďakujem pekne. Ja som sa hlásil do spontánnej rozpravy, takže teraz dostane slovo ďalšia rečnička, nech sa páči. Madame Jolie, you have the floor. Pani Žoli, máte slovo. Takže začnem ešte raz. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, najnovšie informácie z minulého týždňa nám pripomínajú jednu vec. Pravidla proti praniu špinavých peňazí sa nedodržiavajú ani nie zo strany veľkých bank, a veľkých e, spoločností, ani nie zo strany niektorých členských štátov a národných autorít, ktoré umožnili takúto situácie. Ide tu o skutočný biznis, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí. E, občania už toho majú dosť. Dvojitý jazyk vlád a možnosti, ktoré umožňujú pravi, e, pre, predpisy, ktoré máme, nás všetky naplňajú zjesením. Máme tu takéto daňové raje, ktoré sa dotýkajú našich základov demokracie. Potrebujeme vedieť, kto podvádzal, ako a zodpovední musia sa zodpovedať pred justíciou. A preto musíme, uvaliť, musíme sa pozrieť na tento biznis, ako som povedala, a potrebujeme vytvoriť vyšetrovací výbor. Ja ďakujem všetkým kolegom, ktorí podporili toto, túto iniciatívu. Vážený pán komisár, my nedovolíme, aby tieto situácie sa opakovali bez toho, že by sme niečo urobili a nerozumieme, prečo hoci máte pred sebou veľkú prácu, ktorú, ktorú podporuje verná mienka, nenavrhujete nám. Rečnička bola prerušená. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Bajet. Máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. História sa stále opakuje. Paul Moran uh, eh, pokázal, že je tomu tak, avšak predsa len treba sa poďakovať e, žurnalistom, ktorí odhalili škandál Panama Papers. Tuto, e, ak sa pozrieme na situáciu, ak vidíme na to, ako sa reaguje na tieto situácie a naša politická strana sa zhostila z odpovednosti na to, aby sme požiadali zriadne takéto vyšetrovacieho výboru. Dúfam, že nás podporí väčšina, pretože nemôžeme, nemôže nám stačiť iba vyšetrovací výbor, ktorý sme tu mali po LuxLeaks, pretože veľmi rýchlo, ako to viete, členovia tejto komisie mali, odhalili svoje limity, boli ohrození zo strany veľkých podnikov a musíme sa o týchto situáciách eh, rozprávať Máme tu viaceré ambiciozne návrhy, ale bohužiaľ tieto neboli podporené, neboli akceptované zo strany 28 členských krajín. A vy to viete, pán komisár. Takže treba zriadiť tento vyšetrovací výbor, ktorý nám umožní na to, aby sme hĺbkovo prešetrili tieto nové škandály, aby sme pochopili lepšie tie nástroje, ktoré potrebujeme využiť toto vyšetrenie sa musí zaujímať aj o tie mechanizmy, ktoré umožňujú pranie špinavých peňazí, s ktorými sa financuje národný, medzinárodný terorizmus pokým nepochopia šéfovia vlád, že túto situáciu treba riešiť, e, tak nebudú pripravení si zomkyňať opasky a my jednoducho musíme mať odvahu na to, aby sme podporili túto situáciu. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom na minútu je pani Makovej. Ďakujem pekne. Tento škandál je bezprecedentný a strašný. Niektorí ľudia sú veľmi bohatí, vrátane politikov a snažia sa vyhnúť riadnemu plateniu daní a je veľmi dobré, že o tom teraz vieme viac. Samozrejme, má to vplyv na e, e, Rumunsko takisto. Ak sa peniaze zadržiavajú v daňových e, e, rajoch, e, odhaduje sa, že podľa teda výpočtov Digitax prichádzame o jeden bilión eur ročne. Je ťažké predstaviť si, čo táto obrovská suma predstavuje. Je to morálny problém. A keď podnikatelia eh, nás oddelujú od jednej eh, biliardy eh, eur možných investícií v časoch, kedy ľudia zomierajú od zimy a hladu a naša spoločnosť sa nevie zotaviť z hospodárskej krízy. To peniaze by bolo treba konfiškovať. Nasleduje pán Urban Krespo na jednu minútu. Prosím, sledujte si rečnícky čas všetci. Yes. Parece... Ďakujem, eh, pani predsedníčka, eh, vážení kolegovia. To, čo eh, zaujíma európske orgány, nie je rozmedzie, nie sú rozmery tohto škandálu, ale sú to práve mená. Medzi, nimi, medzi týmito ľuďmi sú veľkí politici, ktorí svoje peniaze odparkovávajú mimo Európy, alebo ich priami rodinní príslušníci. Pán komisár Kalniete sľubuje eh, niečo, ale ja neviem, či je potom komisia eh, dôveryhodná. Ale netreba chodiť do, do, do Panamy, stačí vám zobrať si vlak do Andory alebo do Švajčiarska. Pomôžu vám ešte aj veľké európske eh, banky, ktoré tiež podporujú vyhybaniu sa daňovej povinnosti. No a ešte sa potom predloží návrh smernice, ktorá nechráni e, tých, ktorí e, prezrádzajú takéto informácie. To nie je kríza, to je skutočný škandál. Ďakujem. Ďalší rečník, e, pán Skotkato. Pani Skotkato. Ďakujem. Doteraz e, sme sústredili na e, skorumpovaných e, politikov či naozajstných kriminálov, ale treba si uvedomiť tú globálnu sieť, ktorá umožňuje neplatenie daní Mnoho z nich je registrovaných na eh, britských panenských ostrovoch. Je to toto prepojenie z eh, tých, týchto ostrovov a Londýnom, ktoré umožňuje eh, bohatým presúvať peniaz. David Cameron sa portretoval ako šampión daňovej transparentnosti a pritom sme videli, že on sám sa snažil zriediť príslušné návrhy zákonov a vidíme, že on sám mal z toho profit. Takže e, e, britské e, teritória nás, britské samorské teritória nás oberajú o peniaze a investície. Takže nie sme v tom naozaj všetci. Tento slogán neplatí. Slovo má pán Kofod. Ďakujem, pani predsednička. Eh, tieto eh, padnomské odhalenia nám eh, ukázali, ako postupujú elity, ukázali sa nám tu tajné štruktúry, ktoré umožňujú napríklad financovanie terorizmu, pranie špinavých peňazí. Je to ale však len špička ľadovca. Ide len o jednu krajinu, Panamu, ale je tam ešte mnoho ďalších, 8 súkromných súkromného majetku je schovaných e, v takýchto daňových rájoch. To si treba uvedomiť. Vidíme, že miliardy nám e, v Európskej únii takýmto spôsobom unikajú v časoch krízy. Sú to peniaze, ktoré by sa mohli e, využiť pre spoločnosti. Je to naozaj facka pre obyčajných občanov, ktorí platia svoje dane a platia oveľa vyššie danie než nadnárodné korporácie. E, kriminálnici, e, podnikatelia a politici podrývajú našu dôveru v systém, preto potrebujeme nové e, pravidlá pre transparentnosť, podobné ako vznikli teraz pre finančný sektor, jednoducho výkazy pre jednotlivé krajiny, potrebujeme mať jednoduchý spôsob možnosti identifikovať vlastníctvo Nemôžu tam byť žiadne tajomstvá e, v súvislosti so žiadnymi typmi spoločnosti. Musí sa to týkať e, nielen bank, ale aj napríklad právnických spoločností ako e, Fonseca. Ďakujem. Teraz pán Melanchon na jednu minútu. Od roku 2001 máme tu jeden škandál každý rok, pokiaľ ide o daňové podvody, avšak pravdou zostáva, že toto všetko sa deje v podstate z kódu genetického Európskej únie, ktorý podporuje takéto, e, takéto e, podvody. Máme tu ukotvené článku, ktorý zakazuje harmonizáciu. Takisto tu máme články, ktoré umožňujú všetky formy transakcií. A to sú dôvody, pretože tu máme takéto systémy nelegálne, sa vám podarilo zvoliť za predsedu komisie človeka, ktorý bol zodpovedný za tieto škandály vo svojej krajine. A ešte stále ste nič nenašli, ale 26. apríla dvaja whistleblowery, ktorí označili tieto škandály, budú teraz súdení a je tu riziko, že sa dostanú do väzenia na 10 rokov. Takže takéto podmienky máme tu Panama Papers, vidíme, že tá história sa opakuje. Societe General, francúzska banka bola pod kontrolou, keď sa otvárali predsa takéto offshoreové banky. Takže je to v podstate klamstvo pred parlamentom Francúzsko. Ale koho označili ako vinného mňa za to, že očierňujem ostatných? Takže podporu, treba podporovať whistleblowerov, pretože oni platia veľmi draho za svoju odvahu. Ďakujem pekne. Pán Malagal, máte minútu. Nech sa páči. Ďakujem. Panama je iba špičkou ľadovca. A veľké e, hodnoty nám takto unikajú. Treba spomenúť, že vyšetrovacia komisia, ktorú navrhujeme, tam hmm. e, musí sledovať celý tento e, ľadovec, aj tú potopenú e, časť. Boj proti unikom nie len morálnou záležitosťou, ale je to aj otázka ekonomickej efektivity. Musíme skoncovať s týmto parazitom. Musíme sa vrátiť k produktívnemu kapitálu, ktorý nám vráti rast a sociálnu rovnosť. Viníci musia byť postavení pred súd vrátane ministrov, premiérov, aj e, tých, ktorí pracujú v Európskej komisii. Musíme bojovať proti e, celom tomu právnemu aparátu. Nič by nebolo možné, ak by tu nebolo e, tiché spojenectvo. Musíme sa zabrať prevenciou, ale aj liečením. Ďakujem, pani predsedníčka. Daňové raje nás okrádajú, povedal to pán Moskovici doslova a myslím, že to je správny výraz. Kradnú nám naše peniaze, okrádajú občanov štátne podniky, verejné podniky a nielenže perú špinavé peniaze, ale aj kradnú peniaze. Občanom a my tie peniaze musíme získať späť. Máme podľa mňa vynikajúcu príležitosť, lebo občania sú rozhorčení, upozorňujú na to. Máme teda príležitosť urobiť tie veci poriadne, nie s katastrofickými víziami, nie s tým, že chceme všetko od základu zmeniť, ale že chceme postupne príjmať opatrenia, v bitke, ktorá bude e, v súboj, ktorý bude dlhý, ale bude to skutočná e, daňová revolúcia. E, začneme teda tým, že si stanovíme, aký je pojem daňových rajov, zostavme si zoznam daňových rajov a začneme proti ním postupovať. Uzatvorme dohody s bankami, aby tam nepôsobili a budeme v, tejto, v tomto súboji bojovať za fiskálnu a sociálnu spravodlivosť vo svete. <clears throat> Áno, pani Anna Gomeš, ďalší škandál na svetovom, e, v svetovom meradle, e, e, ktorý umožňuje únik kapitálu a organizovanú trestnú činnosť. Je teda naliehavo potrebné skonfiškovať všetky zisky z takejto činnosti, ktoré z tých, všetky tieto zisky, ktoré pochádzajú z offshore a z obchádzaní pravidel a demokracie. Komisia E, navrhla e, e, predkladanie povinných správ pre jednotlivé krajiny, pokiaľ ide o nadnárodné spoločnosti. A toto sa musí týkať všetkých krajín, ktoré, a nielen európskych krajín, musí teda byť vytvorený verejný register tých, ktorí majú užitky, užitok z tejto činnosti, nadácie, trasty. Musí to byť prístupné online a e, členské e, štáty niektoré dokonca slúžia ako e, daňové raje. Hovorím tu aj o mojej krajine. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Pani Bereš má slovo na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, ste zodpovedný za zložku, ktorá sa nepohla už celých 10 rokov. A ja by som chcela, aby pod vašou taktovkou za podpory tohto parlamentu, tak ako sme to začali podporovať, za podpory všetkých tých, ktorí e, poukázali na situáciu. Po, žurnalisti, občania, aby sme sa všetci zmobilizovali, aby tento škandál z vyhýbaní zdaňovej povinnosti už konečne skončil. Takže chcem vás uistiť o našej plnej podpore a chcem vám povedať moje presvedčenie, že ak tento Európsky parlament transform, zriadi špeciálnu komisiu na vyšetrovací výbor, tak jediný cieľ je na to, aby ste nás podporili v tomto našom boji, ktorý musí byť odhodlaný. Tu, v centre Európskej únie, na základe návrhov, ktoré predkladáte každý deň na stôl, ale aj na základe stretnutí G20, ide o tieto otázky, ktoré musíme riešiť e, s našimi partnermi ako rovný s rovným, aby konečne sme mali konkrétne odpovede na očakávania našich občanov. Počas celých týchto rokov sme príliš nechali veľa priestoru veľkým nadnárodným spoločnosťam a teraz musíme my povedať, rečnička bola prerušená. Takže sme sa e, dostali nakoniec, že e, teraz postup keď najskôr pán Tom a skutočne presne budeme dodržiavať časť. Ja, pardon, madam Tom, ospravedlňujem sa, pani predsedajúca. seveda veliko pozornosti te. E, kljub temu, da smo na evropski ravni sprejeli že zelo veliko ukrepov. Na evropskej úrovni sme prijali veľmi veľa opatrení, dohody s tretimi krajinami, ale očividne to nepostačuje. Miliardy eur sa strácajú e, našim občanom takýmto spôsobom. To sú peniaze, za ktoré sme mohli financovať nové školy, pracovné miesta, mohli z toho mať prínos naše deti, neplatenie daní e, je naozaj nepripustné z tohto dôvodu. Ale pozrime sa na celý tento príbeh e, trošku bližšie. Prečo sú daňové raje také e, zaujímavé? Venujme sa aj tejto otázke, aké nepríjemné sú naše vlastné e, domáce daňové systémy. Aj tu musíme v tejto oblasti prijať príslušné kroky. E, ďakujem. E, odhalenie Panama Papers veľmi otrieslo stabilitou finančného systému a otrieslo aj medzinárodnú verejnosť. Ide to proti e, tomu konceptu prírodzenej e, transparentnosti a e, treba teda čo najrychlejšie zasiahnuť, aby sa zabezpečila transparentnosť po fiškálnej oblasti a musíme mať na Európskej únii efektívne nástroje. Tá ten návrh komisie kontrolovať krajinu od e, krajiny, e, tieto e, postupy má za cieľ zablokovať presúvanie ziskov do krajín, kde je zdanenie nižšie. To znamená, že s tým súvisí aj povinnosť notifikovať takéto transakcie Európska únia zauja, musí zaujať jednoznačný postoj. Ďakujem. E, pán Marias má slovo. Ďakujem, e, pani predsedajúca. Samozrejme, nemuseli sme čakať ani na Panama Papers. E, predsa len tie veľké nadnárodné spoločnosti sa jednoducho vyhýbajú dlhodobo plateniu daní pomocou rôznych trikov a presúvajú svoje zisky do daňových rajov offshore. A odhaduje sa, že je to až 7 až 23 e, e, miliard e, dolárov, ktoré sa takto odklonia a v Európskej únie hovoríme o 15 až 17 miliardách ročne a tieto praxe. Táto prax je využívaná mnohými spoločnosťami ako Societe Generale alebo Deutsche Bank, eh, Bank alebo Siemens. To sú tzv. investície európskych spoločností v týchto eh, krajinách, eh, kde sú nízke dane. A my musíme mať celoeurópsky systém, aby sme um, učinili prietož tomuto daňovému um, dumpingu tak ako to urobilo Holandsko napríklad. Ďakujem. E, samozrejme, e, oni sú rýchlejší než my, aj teroristi sú rýchlejší než my. Pýtam sa, ako je možné, že nemôže byť jednotný európsky orgán, ktorý by toto e, vyšetroval, ktorý by bojoval proti terorizmu, podvodom a machináciám. Situácia je stále rovnaká. Hovorí sa, e, že e, v podstate je e, to situácia, e, ktorej sa e, ťažko dá zabraniť, ale my musíme jednoducho čeliť tejto situácii. A ja by som chcel vyzvať na to, aby sa prijali nevyhnutné opatrenia, aby sme skutočne mohli mať dôveru v efektívnosť únie. Ďakujem E, tie posledné najnovšie e, odhalenia, e, ktoré sa týkajú daňových únikov v masovom meradle, znamenajú, že musíme konať už teraz a to aj v spolupráci s mimoeurópskymi krajinami, ktoré sa k nám budú ochotné pripojiť. Na svete je mnoho daňových rajov, kde je e, celý rád organizovanej trestnej činnosti vo finančnej oblasti a to nemôžeme tolerovať, najmä e, ak sociálna ochrana e, tých slabších, znevýhodnených je spochybňovaná. Takže treba mať celosvetový zoznam krajín, ktoré sa chovajú ako daňové raje a ktoré presúvajú do svojich bank e, finančné prostriedky. Musíme mať e, takýto systém a takisto aj systém na ochranu tých, ktorí upozorňujú na takéto praktiky. Pani Argentíny má teraz slovo. Ďakujem, pán, e, pani predsedajúca. Ako spravodajkyňa pre revíziu tejto smernice o praní špinavých peňazí som navrhla verejný register e, tých konečných e, beneficientov. Takýto register je nutný, aby e, tieto schránkové spoločnosti prestali využívať tento trik, ktorý sa použil aj v prípade Panama Papers a samozrejme sú tu dôležití aj tí, ktorí upozorňujú na takéto praktiky. V júni prídeme s novou, e, rada príde s, novou, s novým návrhom a myslím, že to je vhodne načasované. Treba sa opäť zaoberať e, otázkou registra. E, zatiaľ tam nie sú zahrnuté trasty, lebo David Cameron to nechcel, ale aj iné štáty sa proti tomu stavali Myslím, že jún bude vynikajúca príležitosť, aby sme tam zahrnuli aj trasty. Ďakujem. A teraz e, pani Manatič, e, ďakujem. E, pani predsedajúca, Panama Papers a ich odhalenie spustili intenzívne vyšetrovanie a Toto vyžaduje aj výmenu údajov medzi členskými štátmi. Čo nám vlastne ukazujú Panama eh, Papers? Eh, v podstate eh, už v marci hm, kam komisia začala pracovať na tejto otázke a to súčinnosti s predstaviteľmi veľkých e, spoločností a e, e, išlo o výmenu údajov a informácií, samozrejme pri rešpektovaní určitých dôverných informácií, ale ide o to, aby sa vytvorili celosvetové štandardy. E, ďakujem e, pani Grapini, ďakujem pani predsedajúca. E, boj proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí nie je dôležitý len pre radu a komisiu tento problém. Samozrejme sa týka všetkých členských štátov únie a vyžaduje skutočne účinné postupy, bohužiaľ daňové úniky e, stále e, ešte prekvitajú. A e, trpia tým malé a stredné podniky. Čo urobila komisia, členské štáty a medzinárodné inštitúcie? To, čo sme sa dozvedeli v Panama Papers, je e, hrozné a e, tie e, porušenia pravidel skutočne treba dôsledne stíhať a mali by sme skutočne zamedziť takýmto praktikám do budúcnosti. Pani predsedajúca, dámy a páni, Eh, kolegyňa a kolegovia, hovorí pán Sáni. Ja sa obávam, že čelíme väčšej výzve, väčšiemu problému, než si možno dnes na základe tejto rozpravy uvedomujeme. Ako človek, ktorý číta noviny, môžem povedať, že by som asi ani nevedel ukázať na nejakú väčšiu dôležitú európsku spoločnosť, ktorá nemá svoje prostriedky e, v nejakých pobočkách offshore. To znamená, že je tu veľmi vysoké percento príjmov, ktoré z Európy e, unikajú a nie sú zdanené. A preto teraz máme 1% svetovej populácie, ktoré vlastní takmer všetko bohatstvo na svete. Ďakujem. A to je koniec e, e, postupu Catch aj Pán komisár, e, bolo tu veľa návrhov na pripomienok a kritiky. Určite máte svoje odpovede pripravené. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, vážení poslanci, poslankyne, za túto vynikajúcu rozpravu, ktorá poukažuje na vaše spoločné a na naše spoločné želanie bojovať aktívne, vehementne proti vyhýbaniu sa plateniu daní a proti praniu špinavých peňazí. Panama Papers dôraznil takýto, tá potrebu pre takýto globálnejší, koordinovanejší prístup, silnejší prístup na to, aby sme bojovali proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, proti praniu špinavých peňazí tak v Európskej únii, ako aj za jej hranicami. Čelíme tu veľkému komplexnému problému a budeme musieť nájsť politickú odpoveď na tento problém. A komisia sa jasne vyjadrila, zjednotila. V tejto otázke sme tu viacerí komisári a skutočne ťaháme za jeden povraz v najbližšej budúcnosti komisia počíta s viacerými ambicioznejšími iniciatívami, ktoré pôjdu v tomto smere. Predložíme návrh smernice o boji proti praniu peňazí a urobíme preventívne opatrenia v tejto otázke. Budeme sa sústrediť na boj proti anonymným transakciám a budeme jednotní v našej reakcii na to, aby sme čelili týmto rizikám v tretich krajinách. Moja kolegyňa pani Jourová sa bude venovať tejto otázke ešte detailnejšie. Je tu na to, aby vám poskytla všetky konkrétne detaily. Takisto sa budeme venovať tomu starému uh, projektu uh, Ditaxi CCTB a chceme, aby sme spoločne takýmto spôsobom pristúpili e, a pokroč, urobili pokrok v boji proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti v našom jednotnom vnútornom trhu. Predložíme tabulku, ktorá umožní vysledovať jednotlivé režimy v tretich krajinách a takýmto spôsobom urobíme prvú fázu na to, aby sme vytvorili čierny spoločný zoznam, ktorý som tu už v lete spomenul. A potom budeme pokračovať úzko s našimi partnermi medzinárodnými a myslím tu na G20, myslím tu na OECD, myslím tu na ostatné e, zoskupenia na to, aby sme sa v našom úsilí posilnili, aby sme podporili dobrú správu veci verejných e, z celosvetového hľadiska. Ja si uvedomujem, že tieto znepokojenie e, takisto znepokoje aj holandské predsedníctvo a skutočne E, vláda tejto krajiny e, Holandska e, sa snaží urobiť všetko preto, aby sme urobili jasný pokrok v tejto oblasti, aby sme tých, ktorí sú zodpovední, postavili pred vyšetrovacie orgány. Musíme takisto túto diskusiu vnímať ako to, z čoho môžu vzísť dôležité vstupné informácie na to, aby sme mohli urobiť v tejto oblasti ďalší krok. Teraz ešte dve alebo tri odpovede konkrétne na otázky poslancov a budem sa obracať na tých, ktorí položili tieto otázky. Takže pán Luke, ktorý sa pýtal, prečo komisia nekonala skôr, on vie veľmi dobre, že komisia nemôže urobiť nič iné, ako predložiť návrh. A v tomto ohľade, čo sme vlastne urobili, pokiaľ ide o ten návrh automatickej informácie, automatické výmeny informácií o daňových pravidlách, to je projekt, ktorý sa veľmi zrýchlil a my sme využili túto dynamiku a myslím si, že Panama Papers sú takisto určitým bodom a nemali by sme kritikovať, kritizovať komisiu, mali by sme spolupracovať skutočne ruka v ruke s Európskym parlamentom, že my sme e, tí, ktorí máme spoločné presvedčenie a môžeme takto urobiť niečo. Pán Wolf, tak ako zvyčajne, veľmi elegantne chcel komisiu uh, chcel e, poukázať na to, ako keby sme my na komisii boli všetci podvodníci. To je trochu taká karikatúra z mojej strany, ale to je škandalozne, pretože ja to chcem povedať celkom narovino. My pejeme dane, samozrejme, myšlienka, predstava toho, že funkcionár alebo komisár neplatí dane, tak to je nesprávne. A Musíme si uvedomiť, že všetci zamestnanci komisie platia dane. A snažíme sa urobiť všetko preto, aby sme urobili úspory v rámci obdobia 2014 až 2020. Robíme úspory na úrovni 4,3 miliardy e, v tomto období robíme skutočne úsporné opatrenia, pokiaľ ide o platy zamestnancov. To znamená, platíme progresívne dane na úrovni 8 až 46 ktoré sú vlastne oveľa vyššie, oveľa vyššie ako to, čo sa deje v niektorých členských štátoch. Teraz nehovorím o tých daňových rajoch, ale hovorím tu o, o realite. Takže vyhnime sa takejto demagógii a ešte buďme skutočne slušní jeden k druhému a rešpektujme sa, pretože máme dvoch členov UKIPu, ktorí boli odsúdení až na väzenie na, za podvody, ktoré vlastne urobili s verejnými peniazmi. Takže úprimne povedané, skutočne nemilme si veci a Nemôžeme byť iba znechutení, musíme predovšetkým konečne začať e, zametať pred vlastným dvorom. A pokiaľ ide o otázku pána Lamberca, ktorého si skutočne veľmi vážim, on je veľmi dobrým znalcom tejto problematiky, ale je tu o výmenu informácií medzi mnou a ním, ktoré sa týkajú nás všetkých. Už tu nie je, keď ja chcem reagovať na jeho otázky. Samozrejme, možno si pozrie video, ale možno by bolo dobre, ak by počkal na to, pokým komisia nezareaguje. A ja som ho skutočne e, zranený tým, čo povedal. Povedal, že posledná naša diskusia nebola dobrá. Ja takisto poviem, že tieto diskusie nie vždy sú dobré, pretože obvinil komisiu z toho, že by čakala a že by bola v rukách nejakého lobizmu. A skutočne to je veľmi nesprávne. Práve tu Jonathan Hill predložil návrh, návrhu smernici, pokiaľ ide o CBCR, ktorý tento návrh ide nad rámec toho všetkého, čo všetky ostatné medzinárodné inštitúcie navrhujú. Ten prach, ktorý tu bol stanovený, tak vidíme, že robíme konkrétne kroky. Takže vidíme, že sa niektorí z poslancov mília. Ideme nad rámec toho, čo sa robí v niektorých krajinách. Skutočne sme tými prvými na svete, sme prví na svete, tí najambicioznejší na svete. Takže si uvedomujem, že poslanci tu robia politiku, že treba byť vždy ambicioznejší a že chcú, aby sme urobili ešte viac. A členské štáty majú túto zodpovednosť v prípade, že to zlyha pred svojimi občanmi ale musíme urobiť pokrok, ktorý bude spoločný. Musíme postupovať spoločne, aby sme spoločne postupovali dobrým smerom. Musíme povedať, že skutočne ideme dobrým smerom a nemôžeme tu stigmatizovať komisiu. Ja chcem povedať, že my sme vašimi spojencami. A táto komisia, komisári, ktorí sú medzi vami, všetci komisári pod takto predsedu, ktorý je veľmi neochvejný v tejto snahe, my chceme byť tým, tou hybnou silou na svete, pokiaľ ide o boj proti daňovým únikom. A to, čo navrhuje komisia, je skutočne bezprecedentné v histórii európskych inštitúcií. Takže, ako som už povedal, pán Lambert je veľmi inteligentný, pozná tento, túto problematiku veľmi dobre, ale postupoval nie dobrej viere, čo podľa mňa nie je dobre, keď sa takto vyjadril, pretože my jednoducho sa musíme rešpektovať, musíme postupovať jedným smerom, aspoň ja takto pristupujem k všetkým poslancom, či už ide o zelených alebo iných, ja si všetkých vážim. Áno, Európsky parlament a komisia majú rovnaký cieľ. My vieme, aký je cieľ. Chceme dosiahnuť transparentnosť a boj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, takže musíme sa podporovať a nemôžeme sa e, púšťať do takýchto zlých polemiek, ktoré sú kontraproduktívne. Táto komisia, ako aj všetky ostatné, sú inštitúciou, ktoré nie sú dokonalými. Žiadna inštitúcia nie je dokonalá, ale chcem povedať dnes, že som veľmi pyšný z toho, čo Jonathan Hill tu prezentoval, pretože to je jasný krok smerom dopredu A my sme urobili ten prvý krok. Ďakujem. Köszönöm eh, Moszkovicsi biztos úrnak a záró gondolatait. Ďakujem. Pán Moszkovicsi. J'avais dit que Madame Jourova, ma collègue, pouvait apporter. Ja som ešte chcel povedať, že pani Jourova ešte doplní detailné informácie, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, s vašim zvolením teda. Nech sa páči, pani Jourova. Máte slovo. Uh, Ďakujem uh, pekne uh, za príležitosť stručne sa vyjadriť k vašej otázke týkajúcej sa prania špinavých peňazí. Áno, máte pravdu. Treba prijať rad opatrení, aby orgány mali silnejšie moci bojovať proti podozrivým transakciám a praniu špinavých peňazí. Viete, že sme už docielili eh, eh, toho veľa v smernici proti praniu špinavých peniazí z decembra 2014 a tá umožňuje vytvorenie centrálneho registra eh, vlastníctva. A teraz ide o rýchlu transpozíciu a implementáciu zo strany členských štátov. To je dôležité na to, aby sa mohla naplniť životom Takéto registre by sa mali vytvoriť do konca 2000, e, roku 2016 a komisia je tiež e, pripravená e, všemožne podpory členské štáty pri transpozícii. Ja som v intenzívnom kontakte s mojimi naprotivkami v členských štátoch v tejto téme. A máte pravdu, komisia momentálne pracuje na revízii tejto smernice, ako to bolo ohlásené v akčnom pláne boja proti financovaniu terorizmu tento návrh by mal byť k dispozícii k 1. júnu a mal by sa venovať rizikám e, spojenými s financovaním terorizmu, zvlášť pokiaľ ide o anonimné platby a iné, pretože podľa bezpečnostných expertov Finančné e, transakcie e, sú veľmi často e, prvou indikáciou toho, že sa pripravujú teroristické útoky, takže musíme sa venovať tejto otázke. A napokon, ako sa ohlas, oznámila v akčnom pláne, pripravujeme tiež návrh harmonizujúci sankcie, pranie špíňavých peňazí a podobne. Ďakujem pekne, pani komisárka Jourová, za vaše poznámky na záver. Kolegovia, toto je veľmi eh, dôležitá téma, musíme sa jej venovať. Eh, veľká pozornosť eh, je spájaná s touto témou. Slovo má teraz pani ministerka Plaschert, ktorá sa s nami podelí s postojom rady revelations do show us that the European Union's work against tax fraud a pokiaľ ide o e, túto tému, treba naozaj povedať, že je e, e, dôležitá, je v našej spoločnej zodpovednosti venovať sa tejto téme na globálnej úrovni. Treba povedať, že rada si žela dozvedieť sa viac rovnako ako vy, e, parlament a komisia. Preto budeme skúmať informácie obsiahnuté v Panama Papers a e, nasledovať e, budú aj konkrétne kroky z našej strany, aby sme mohli efektívne bojovať proti tomuto fenoménu. Všetky inštitúcie prevezmú svoju zodpovednosť a ja som si istá, že môžeme a budeme v tomto spolupracovať. Takže áno, budeme pokračovať v našom boji a budeme rýchlo, efektívne pracovať eh, na všetkých zákonoch a ja volám, eh, apelujem na všetky štáty a Európsky parlament, aby nás podporovali eh, v tomto a spolupracovali pri opatreniach, ktoré sa momentálne plánujú alebo v najbližšej budúcnosti budú pripravené. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani ministerka, za tieto záverečné slova, ktoré končia našu diskusiu.